prvé predsedníctvo novej trojky, na ktorej sa zúčastní aj moja krajina, Chorvátsko. Ja som presvedčená o tom, že tá spolupráca naša bude vynikajúca. Ja som váš pracovný program veľmi pozorne si vypočula a viem, že otázka kohézie je veľmi komplikovaná, ale dúfam, že sa nám podarí v tejto oblasti zaznamenať pozitívne zmeny. Pokiaľ ide o prispôsobenie sa juhu a severu, na ktorom chcete pracovať, dúfam, že to bude pre nás všetkých dôležité veľký pokrok. Aj tá bezpečná Európa, o ktorej ste hovorili, dúfam, že to jednoducho všetko bude tak, ako si to želáte. A dúfam, že sa niektoré krajiny dostanú do Schengenu, že nám pomôžete, aby sme sa konečne zbavili tej Európy dvoch rýchlostí. Ešte okrem dvoch priorít ste spomenuli aj silnú Európu. Silnú Európu, ktorá by bola globálnym partnerom. To je veľmi dôležité, avšak čo ma tu znepokojuje, a to je už posledný bod z vašej strany, to je Európa spoločných hodnot, o ktorej ste hovorili. Áno, sú tu viaceré otázky, o ktorých ste hovorili. Počuli sme to aj od kolegov, že sú tu viaceré protesty, veľa nespokojností všade na uliciach, vo vašej krajine možno sa spochybňujú aj princípy právneho štátu. Na druhej strane ste hovorili, že Právny štát je otázkou subsidiarity e, a to nemôžeme prijať. Počuli ste, čo povedali vaši občania v uliciach? Počuli ste to a chcete to aj realizovať? Skutočne chcete vo vašej krajine obhajovať právny štát? Toto je snad to najdôležitejšie. Ďakujem pekne. Pani Rodriguez, vítam vás, pani predsedkynia vlády, cená kolegyňa, kolegovia. Rumunské predsedníctvo bude prvým predsedníctvom vašej krajiny a bude to vlastne posledné predsedníctvo pred európskymi voľbami a preto treba povedať, že to bude veľmi dôležité predsedníctvo. Preto by sme sa mali súhlasiť predovšetkým na summit, Subiu summit. Je to naša posledná príležitosť na to, aby sme občanom predostreli iný druh Európy, všetkým občanom predtým, než vlastne začnú európske voľby. Takže dovolte nám povedať, aké sú na našej strane očakávania, želania, pokiaľ ide o to, akú Európu by sme my chceli mať, pokiaľ ide o ten blížiaci sa summit. My si myslíme, že ste nám predostreli správne priority na to, aby tu bolo taká väčšia zomknutosť medzi Európanmi a kohézia je kľúčovým slovom v tejto oblasti. Uviedli ste hospodárske, sociálne, politické formy kohézie. V tomto všetkom vás podporujeme a môžete tieto pretaviť ešte do niečoho konkrétnejšieho. Prvá vec je teda sociálny pilier, ktorý sa pretaví do európskych predpisov, do silných európskych finančných nástrojov. Druhou záležitosťou by mohla byť nejaká pre, prvotná dohoda ohľadne viac, na, viac ročného rozpočtu, kde by kohézia bola kľúčová. Dokonca, ak by som to tak mohla povedať, možno nie pre všetky členské štáty, ale aspoň pre eurozónu. A je tu ďalšia veľmi dôležitá vec, a to je to, že Európska únia počíta s európskymi hranicami a dúfame teda, že už teda aj Rumunsko bude začlenené do šengenskej oblasti. Ďalšia vec je možno také lepšie partnerstvo so všetkými našimi susednými regiónmi vrátane e, južného susedstva, to znamená východné susedstva, s ktorým počítate aj vy. Ak sa nám všetko toto podarí, tak to bude oveľa jednoduchšie vysporiadať sa s problémami migrácie. A na záver, ak budeme mať takúto Európu, tak táto Európa skutočne prinesie jednotu, akýkoľvek už bude výsledok, pokiaľ ide o Brexit. Je to teda historická príležitosť, ale aj úloha, ktorú máte pred sebou. Ďakujem pekne, pán Deva. Vážený pán predseda, rumúnske predsedníctvo je kľúčové, aj pokiaľ ide o Brexit. Chcel by som, aby predsedkynia vlády Rumunska pomohla našej premiérke v tejto oblasti. Pred dvomi rokmi sme si mysleli, že to všetko pôjde ako malina, pokiaľ ide o Brexit. Ale teraz vidíme, že to je ten horúci zemiak, ktorý si pohazujú ľudia a ťažké to je aj pre predsedkyňu vlády Terezu Majovú, ktorá sa teraz musí vysporiadať s týmto problémom v snemovni e, poslaneckej u nás je to veľký problém, ale zdá sa, že premiérka nechce sa tohto problému len tak zbaviť a je dosť dôsledná, uvedomuje si, že je to skutočne problém, ale je odhodlaná urobiť všetko preto, aby Británia získala. To znamená, je ako keby medzi dvomi mlinskými kameňmi čakáme tu so zadržaným dýchom na určitý nový príval eh, pozitívnych informácií. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pán Ujazdovský. Nech sa páči, minúta. Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, Chcel by som popriať Rumunsku predsedníctvo, ktoré bude úspešné. Apelujem na vás, aby sme sa venovali v tomto, tejto diskusii hlavne programu predsedníctva. Máme tu veľa vecí týkajúcich sa napríklad rozpočtu, nové formy migračnej politiky v rámci európskej politiky. To znamená, sú tu celé celá paleta otázok, ktoré sa týkajú programu predsedníctva a predovšetkým politika kohézie. To je takisto téma a priorita, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá. Ja som presvedčený o tom, že Rumunsko v tejto oblasti prinesie také, takú citlivosť e, geopolitickú ohľadne všetkého toho, čo sa deje na východnej časti nášho kontinentu, pokiaľ ide napríklad aj o vzťahy s Ruskom. Samozrejme, tie hlavné kľúčové e, hodnoty, ako napríklad udržiavanie právneho štátu, to sú záležitosti, ktoré sú vynimočne dôležité ale myslím si, ctení kolegovia a kolegyne, popriať Rumunsku to, aby zvládlo tieto problémy, vysporiadalo sa s týmito ťažkosťami. Rečník bol prerušený. Je tu modrá otázka na vás, nech sa páči, pán Nikolaj. Pani Nikolaj. Ďakujem pekne za slovo. Bez pochyby rumunské predsedníctvo bude výzvou. Je veľmi ťažké hovoriť o budúcnosti Európy, keď vidíme situáciu s Brexitom. Pre niektorých je však veľmi ľahké hovoriť, ako keby boli mimo reality a takéto dezinformácie a nedostatok konzistentnosti pri vyjadrovaní sa je jednou z hlavných víziev, ktorej čelíme na úrovni Európskej únie. Právny štát je prioritou pre Rumunsko, to je jasné. Pozrite sa na spôsob, akým rečnička je prerušená. Mali by ste položiť otázku? Mala to byť otázka a nie pánovi Ujazdovskému, Nikolajovi. Pán predseda, sme dvaja Nikolajovia, alebo dve Nikoli, takže kto má hovoriť? Vy ste žiadali o otázku prostredníctvom motrej kartičky. Mali ste reagovať na predchádzajúceho rečníka. Ale ak nemáte čo povedať, ak nemáte otázku, nie, ja nemám otázku, ja budem hovoriť. Dobre, tak budeme hovoriť neskôr. Honorevole Ökmark. Pán Ökmark, nech sa páči, máte minútu 30. Mr. Speaker. Vážený pán predseda parlamentu, vážená pani premiérka, ja myslím, že to je fantastické, že Rumunsko je predsedajúcou krajinou Európskej únie. Je to znak toho, ako ďaleko Európa šla, ako sa rozvinula. Ale takisto, aby to bolo fantastické, treba konať. Chcel by som vám povedať, že vy, vaša vláda, musí bojovať proti korupcii, tak ako ktorákoľvek iná vláda. Ospravedlňovanie skorumpovaných politikov Hovoríte, že väzenia pretekajú, praskajú vo švoch. Takéto niečo nie je priateľné v Európskej únii. Tí, ktorí bojujú proti korupcii, proti tým bojovať, to nie je priateľné dekriminalizovanie korupcie alebo pardonovanie, odpúšťanie tým, ktorí sú skorumpovaní, to nie je akceptovateľné. Udo Bullman, ktorý vedie socialistickú skupinu, vás obhajoval. Ale to bola hamba pre socialistickú skupinu. Pre skupinu socialistov a demokratov naozaj si veľmi znižil latku a vy musíte prevziať na seba zodpovednosť, aby ste zaručili sa za Rumunsko. Veríme, že to, že vediete EÚ, to znamená pre vás istú zodpovednosť. Zhostite sa je náležite. Pán Hökmark, je tu modrá kartička, akceptujete ju? Pani Franculika, nech sa páči. Vaša otázka. Stimate koleg, Vážený pán kolega, nemyslíte si, že je to zahambujúce, keď e, pán Jozef Dol, predseda EPP, zablahoželal pánu prezidentovi Johannesovi, prezidentovi Rumunska, a povedal mu, že určite to bude úžasné, keď rumunské predsedníctvo povedie EÚ. My však vieme, že rotujúce predsedníctvo EÚ je v podstate záležitosťou vlády a premiéra. Nie je to zahambujúce, že rotujúce predsedníctvo teraz prešlo do rúk pána prezidenta Johannesa, ktorý urobil obrovskú politickú chybu. Je to skutočne bizarné, pretože Rumúni musia poznať pravdu. Odpoveď, eh, vážený pán predseda, Myslím si, že môj kolega nepochopil vôbec, o čo tu ide. Ja som predsa hovoril o problémoch, o problémoch korupcie v Rumunsku, ako sa to prejavilo a, a ako to spracovala Benátska komisia, Transparency International a ďalší. Ak sa ospravedlňujú a odpúšťa sa rumunským politikom tak ako napríklad rumunský premiér o tom hovoril na BBC a blahoželali ste prezidentovi e, vašej krajiny, keď niekto blahoželá, ja sa neznepokojujem, prečo by som sa mal. Socialisti a demokrati by mali byť rovnako prísni k Rumunsku ako k Maďarsku a k Poľsku, pretože zneužitie moci je vždy zneužitím moci, vždy proti nemu treba bojovať vy i my, Vážená pani Fajon, na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážený pán premiér, hneď od začiatku vášho predsedníctva ste e, upútali na seba pozornosť. Verím však, že zvládnete e, do konca vášho predsedníctva dobre svoju úlohu, najmä čo sa týka Západného Balkánu. Takéto veľké úlohy pred vami stoja. Potrebujeme pozitívne príbehy z tohto regiónu. Chcem preto zablahoželať priateľom z Macedónska, ktorí hlasovali v parlamente a zmenili ústavu. Dúfam, že aj Grécko bude hlasovať a bude to pozitívna správa. Lídry boli odvážni a múdri a rozriešili tento dôležitý spor. Rada by som apelovala na lídrov, na vedúcich predstaviteľov, na predsedníctvo, aby bolo naozaj prísne voči pokusom rozmontovať naše inštitúcie. Potrebujeme rozumnú Európu. Stabilná a mierová Európa alebo žiadna Európa. Myslím si, že sa postavíte na čelo Európskej únie a budete ju viesť dobre. Ďakujeme na im minútu. Ďalšia rečnička, pani Tomašič. Vážený pán predseda, toto je prvé predsedníctvo Rumunska v týchto komplikovaných časoch, kde sa musíme dohodnúť na viacročnom finančnom rámci a kde nás opúšťa jedna členská krajina. Spolu s európskymi voľbami to bude určovať budúcnosť našho spoločenstva. Myslím si teda dúfam, že vnútorné problémy Rumúnska, tento ambiciózny program aktivít nebude týmto negatívne ovplyvnený. My nemôžeme strácať čas, ak by, mali by sme to hovoriť o politických otázkach, pretože svet okolo nás nezastal kvôli našim problémom. A ja si myslím, že je veľmi dôležité a to, že rumúnske predsedníctvo sa chce venovať kľúčovým problematickým témam. Otázka bezpečnosti je dôležitá. Európa nie je viac nebezpečí ako predtým, ale už tu nie je tak bezpečne ako predtým. Ochrana hraníc musí byť jednou z našich hlavných priorit. Ďakujem pekne. Pán Marinesku, je pre mňa veľkým potešením, že môžem začať rokovanie k legislatíve pod rumunským predsedníctvom už na tom pracujem s rumunským stálym zastúpením a prispejem e, k legislatívnym spisom. Takisto rumunskí občania, ktorí budú prispievať ku všetkým problematikám, ktoré sú na stole. E, nechcem, aby sa tu obviňovali PSD, ALDE a ďalšie strany. Myslím si, že to je nefér že sa zarazil, že sa bráni e, voľnému pohybu rumunských občanov a takisto e, právny štát, tieto obvinenia, to sa mi vôbec nepáči. Vážená pani premiérka, máte politický konsenzus interne, ale nemal by byť konsenzus, ktorý by bol proti európskym hodnotám alebo proti právnemu štátu. Radi by sme E, sa dostali do Schengenu a preto musíte v justičnej sfére ešte popracovať, e, vyslať ministrov, prediskutovať si v európskych hlavných mestách, čo, robí, čo robia oni a ako hlasovať. Musíte naozaj si to premyslieť, koho vysielate za seba, kto vás bude reprezentovať v rade. A nemali by ste e, európske fondy používať nerozumne. Potrebujeme diálnice, potrebujeme nemocnice v Rumunsku, použite ich múdro. Ste na strane Rumunov a s úctou k európskym partnerom budete zastupovať Rumunsko a prejavovať e, želania nie len Bukurešti, ale celej Európskej únie a všetkých Rumunov. Pán Marinescu, modrá karta pre vás. E, ste ochotní prijať od pani Konsári? Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja som sa tak zamýšľala, prečo nikto nehovorí o porušeniach ľudských práv v EÚ, najväčších porušeniach, ktoré sa dejú v Rumunsku voči Rómom. Ako sa s nimi zaobchádza v Rumunsku? Ja by som sa vás chcela spýtať, prečo je to vďaka faktu, že sa veci zlepšili voči Rómom, alebo to, čo teraz tak funguje, často sme v diskusii takí zdvorili, že nehovoríme o negatívnych veciach. Prečo o tom nehovoríme? Pán Marinesku, nech sa páči, máte slovo. Áno, hovorí pán Marinesku, podľa môjho názoru je to otázka, e, ktorá vyplýva z nedostatku informácií e, poslancov Európskeho parlamentu. Prosím, príďte so mnou do Rumunska, príďte do môjho regiónu a ďalší kolegovia z parlamentu vás určite tiež pozvu. Príďte s nami a navštívte v teréne Rómov a uvidíte, čo sa naozaj deje na vlastné oči. Ďakujeme vám veľmi pekne, pán Weidenholzer. Na jednu minútu nech sa páču. Vážená pani premiérka, každý rok sa mení predsedníctvo EÚ, je to rutinný postup. Prevzatie predsedníctva zo strany e, Rumúnska e, je trošku e, odklonom, pretože je to pod, je pod obrovským časovým tlakom a tiež prevzatie predsedníctva je krajina, ktorá uvádza celú tú problematiku do centra pozornosti. Komisia pre v, pred niekoľkými eh, týždňami pri, prijala prísluš, príslušné rozhodnutia. Budúci pôrok sa bude veľmi pozorne sledovať vývoj v Rumunsku a preto samozrejme je tu príležitosť. Krajina môže ukázať, že je pripravená riešiť svoje interné problémy. Sme presvedčení, že Rumunsko na európskej úrovni môže posúvať ďalej mnohé a samozrejme vás pri tom budeme podporovať. Ďakujeme a teraz má na minútu slovo kolega Jurek. Ním začne korzystať z przysługującej mi minuty. Ďakujem veľmi pekne. E, rád by som v svojom krátkom prejave vám povedal, že po vystúpení pána e, Bulmana pred 20, 20 minútami som sa snažil e, ujať slova, ale bol to predseda Tajany, ktorý predsedal, a e, článok 11 našeho rokovacieho poriadku nám ukladá vzájomný rešpekt a vyhnúť sa vzájomnému obviňovaniu. To, čo hovoril pán Bulman, ktorý hovoril o jednej vláde, o jednej krajine, členskej krajine EÚ, keď použil slovo fašistická, e, to ukazuje nerešpektovanie tohto parlamentu, E, vo vzťahu k najväčšej politickej skupine e, v tomto parlamente, skupine pána Tajaniho. Pán predseda by mal reagovať. To bol môj prvý bod. Po druhé potom neexistuje právny základ, ktorý by umožňoval nedať slovo niekomu, kto si o slovo zažiadal. V prípade otázky e, procedurálnej pán Bulman nebol jediný, ktorý hovoril v tomto štýle Prosím, pán predseda, v, v túto ne, nepriateľnú situáciu by ste mali riešiť. Nedostatok reakcie zo strany predsedníctva, predsedu, pardon. A teraz by som vlastne začal svoje vlastné vystúpenie, na ktoré mám jednu minútu. Nie, nie, hovorí pán predsedajúci, prepáčte. Vy ste eh, použili svoj rečničký čas eh, Verovali ste sa pánu Tajanimu. On samozrejme veľmi dobre vie, o čo ide. Ja mu to síce odkážem, ale to bolo v každom prípade zmysel vášho príspevku. A teraz má slovo pán Andrie. Vážená pani predsedajúca, vitajte vo svojej niekdajšej rokovacej sále ako viete, pozícia našeho parlamentu v týchto otázkach je jasná. Európsky projekt má veľké ambiciozne výdavky, treba plniť ciele e, udržateľného rozvoja, boj proti klimatickým zmenám a nerovnostiam sociálneho charakteru. Vzhľadom na nárast extrémizmu tento európsky projekt e, prechádza určitou zmenou Rada by mala zohľadniť, že tento signifikatívny proces, pokiaľ ide o zdroje EÚ, e, nemá dostatočné e, vykrytie výdavkov. Veľmi chápem, že by ste chceli e, definovať možnú dohodu vo viacročnom finančnom rábce. Mohli by ste nám uprezniť, čo rozumiete na jednej strane, ako vlastne očakávate uspôsobiť fungovanie parlamentu v tejto súvislosti. Ďakujem. Ďakujeme Mercedes Breso a ďalšou rečničkou, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Vážený, vážená pani premiérka, všetko dobré v prvom rade vám želám v vašom predsedaní. Ďakujem vám za vaše tematické politiky, ktoré ste uviedli. Ja by som sa e, rada vyjadrila k teritoriálnej konvergencii. Nemyslím si, že by Niektoré e, z teritórií si zaslúžilo e, zabudnutie a práve preto, že si myslím toto, myslím si aj to, e, že je nevyhnutné mať tu v parlamente agendu pre vidiecké oblasti, oblasti, ktoré sú na okraji územia. Máme tu Eh, agendu pre mestské oblasti, ale eh, žiadnu agendu pre túto oblasť, ktorú som spomínala. Možno by ste sa mohli ujať slov parlamentu, mohlo by možno treba použiť iniciatívu, ktorá by viedla k vytvoreniu takejto agendy. Myslím si, že je veľmi dôležité a že by bolo dôležité v rámci vašeho predsedníctva tak učiniť. Rumunsko je krajinou, kde vidiecké eh, oblasti sú práve okrajovými či horskými Viac ako 20 miliónov mladých ľudí poprvýkrát nastúpi pred, e, k urnám pri voľbách, európskych voľbách. Ako chcete viac zapojiť týchto ľudí? Ako im chcete pomôcť a motivovať ich, aby vôbec sa dostavili? Teraz má slovo pán Nika. E, Ďakujem veľmi pekne, vážená pani ministerka, vážení členovia vlády. Chcem vám poblahoželať e, k spôsobu, akým ste prezentovali priority rumunského predsedníctva. Nuž a aby ste sa nemýlili, musím vám povedať, že niektoré z úvah kolegov nesúviseli e, s rumunským predsedníctvom, ale tak povediac s blížiacim sa predvolebným bojom. E, treba chápať i slova pána Ferhovštata, ktorý sa určite trochu hnevá. Inak e, vám chcem poblahoželať spolu s ďalšími 200 e, úradníkmi a stovkami ďalších, tými 200, ktorí sú v Bruseli a ďalšími stovkami pracovníkov, E, vám všetkým chcem zaželať šťastia vo vašej práci, na pilieroch vašej činnosti smerom ku kohezii, bezpečnosti, konvergencii, pretože to všetko sú milníky pre Rumunsko a ako také určite vstúpia i do histórie. Ešte raz vám želám veľa úspechov. Teraz má slovo Patricia Toja a to na minútu. Ďakujem pekne. Chcem e, úprimne privítať pani predsedkyňu rady. Vy ste boli kedysi členkou našej politickej skupiny tu v parlamente. Chcem vyzdvihnúť niekoľko aspektov. Mnohé sme tu už počuli. s mnohými vecami súhlasím. Len sa pripájam k predrečníkom, ale dodám dva aspekty. Najprv e, sociálny pilier. Je to jeden z kľúčových pilierov predsedníctva e, Rumunska. Je to predsa téma, ktorá má osobitný význam pre budovanie kapacít Európskej únie v týchto ťažkých časoch pre našich občanov. Bude to zásadná otázka, na situácia našich občanov. Európska únia musí byť jasné, že je na stane pracujúcich, zabezpečenia detí, pracujúcich. Ide tu o priemysel, pretože Európa vlastne už nerastie a mohla by oveľa lepšie čeliť problémom, ktoré má. Týmto spôsobom možno problém riešiť s osobitným zameraním. Ďalší rečník, nech sa páči, pán Danty. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme, že ste prišli vo vzťahu, alebo teda e, kvôli vašemu predsedníctvu. Kvôli voľbám budete mať veľmi krátky čas a veľmi silný tlak rýchlo uzvať, e, uzavrieť jednotlivé témy. Naďalej si myslím, že sú tu mnohé slabiny a hranice našich e, úspechov to všetko vedie k protieurópskym postojom. Preto si myslím, že treba dovršiť e, spoločný trh, treba nájsť e, potrebné mechanizmy, ktoré umožňa aj digitálne zmeny v našej spoločnosti. A tu treba hovoriť ešte o jednej veci a ňou je požiadavka dozoru nad e, trhom nariadenie v tejto súvislosti. Snáď bude môcť rumúnske predsedníctvo dotiahnuť, snáď budeme vedieť ukázať, a to je potrebné, že obchod e, s produktami, ktoré sú bezpečné, je dôležité e, a je preto dôležité mať e, ideálnu kongruenciu. Teraz máme e, proces CatchDI, máme 25 rečníkov, ktorí sa prihlásili, nemôžem dať slovo všetkým, dáme slovo len desiatim rečníkom z 25 a rozdelíme to podľa skupín, tak aby všetky politické skupiny boli zastúpené. Ako prvý má slovo pán Pasku. Doamna prim-ministru, domnule președinte, fiecare președinție trebuie să... Ďakujem veľmi pekne Každé predsedníctvo by sa malo zamerať na tri body. Poprvé, pre, e, treba rozvíjať myšlienky predošlého predsedníctva, potom si treba stanoviť svoje vlastné ciele a potom byť aj v harmónii všeobecne s EÚ. Rumunsko e, predstavilo svoj program a tieto tri body aj splnilo dnes. Tu máme množstvo útokov na doterajší poriadok Rumunsko by malo chcelo posilniť EÚ a malo, e, je dôležité, aby bolo silný pilier tohto posunu. Chceme, aby EÚ e to neboli len inštitúcie, dôležité je, aby sa každá aj členská krajina v EÚ snažila e, o pokrok, pretože budúca únia Eh, bude sa opierať o ochranu inštitúcií v členských krajinách, takisto sú tu ekonomické, vojenské eh, eh, úsilia súčasne s konaním na úrovni EÚ. To samozrejme nemožno dosiahnuť, keď budeme mať alebo budeme sledovať len stranické záujmy a musíme mať naozaj úprimnú spoluprácu. Ďakujem. Ďalší rečník. Pán Muresan. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani premiérka, kolegovia. Vaše prvé predsedníctvo EÚ to je určite historický e, moment pre e, Rumunsko. Tento, toto predsedníctvo e, si rumunský národ zaslúži. Rumunský národ je na to i pripravený. Vidíme to, že po dva roky ľudia sú v uliciach eh, demonstrujú za európske hodnoty, za nezávislé súdnictvo a to pod európskou vlajkou. Európske predsedníctvo, eh, sme naň hrdí, ale sú to i povinnosti. Treba dovršiť určité európske témy. Ide tu v prvom rade o viacročný finančný rámec eh, Musíme zabezpečiť e, e, príjemcom európskych prostriedkov, e, aby naďalej mohli ich poberať. Ďalej Brexit. Situáciu musíme po dnešnom hlasovaní zohľadniť európskym občanom, ktorí sa nachádzajú v Spojenom kráľovstve, musíme poskytnúť bezpečnosť do budúcnosti. Inak samozrejme treba rozvíjať aj východné susedstvo e, a to musí byť na programe. Rumúnsky národ od vás očakáva, že tieto témy budete i riešiť. Slovo má pán poslanec Marias. Grazie, prezidente. Kyria Ďakujem pekne. Vážená pani premiérka, budem hovoriť o migrácii, o tejto téme pretože je to opäť deja vu. Rada nemieni posunúť veci na vyššiu úroveň. Krajiny sa tvária, že všetko ide ako má a nariadenie, dublinské nariadenie sa nemieni meniť. Grécko, Taliansko a ďalšie krajiny sa stávajú rukojemníkmi pre pretože musia mať oveľa viac migrantov na svojom území pretože cez pevninu, cez Turecko teraz prúdia utečenci. Chcel by som hovoriť takisto aj o systéme povoľovania, udeľovania azylu, ako by sa to malo zmeniť. Dublinské nariadenie číslo 3 Myslím si, že by nemali utečenci zostávať v prvej krajine vstupu, že by sa to malo zmeniť, mali by sa rozdeliť medzi všetky členské štáty. Ďakujeme pani Grapiny na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani premiérka, kolegyne, kolegovia, hostia. Chcel by, chcela by som poďakovať všetkým z vás, ktorí dôverujú rumunskému predsedníctvu ja som bola vo vlade, sama poznám veľmi dobre túto vládu. Viem, že odvedú dobrú prácu. Nebudem veľa hovoriť o programe, e, pretože poprvý raz máme veľmi široký e, front, keď každý prispel k programu rumunského predsedníctva. Ja poviem len jednu jedinú vec. Je škoda, že kolegovia, ktorí prichádzajú s dezinformáciami do parlamentu a potom ich tu šíria ďalej a používajú. To je jednoducho v Európskom parlamente, ktorý naozaj pracuje proti dezinformáciám. Áno, ja viem, že je volebná kampaň, že už sa začína, ale prestaňme útočiť na členské štáty EÚ len preto, že sa ujali predsedníctva EÚ. Program je užitočný, o tom hovorme. Ako tento program naplniť? Priority, o tom hovorme. Nehovorme o veciach, o ktorých sme si nie istí, či sú pravdou. Ja želám predsedníctvu úspechy. Dnes budeme hlasovať na plenárke o dôležitom e, spise. Vstupujeme do rokovaní a až potom, po predsedníctve, môžeme povedať, ako dobre sa ho zhostilo Rumunsko. Želám vám všetko najlepšie. Ďakujeme vám. Pána Kuneva. Pani Kuneva, som veľmi rada, že vás tu vidím v roku 2018 ste prišli aj s pánom Pirinským, aj s pani Grapiny. Boli sme v Bulharsku na konferenciu, ktorú som zorganizovala na Balkáne, teda o Balkáne. Poznám vás teda. Rumunsko je však zlý príklad, čo sa týka pracovnoprávnych vzťahov, miest a sociálneho zabezpečenia. Je to tak? Skutočne spolupracovali ste s nami 4 roky. Poznáte priority Európskeho parlamentu, sociálny pilier, ľudské práva, revízia spoločného európskeho azylového systému. Tieto by sa teraz mali stať vašimi prioritami. Želám vám, aby všetko dobre dopadlo. Ďakujem. Kolegyňa Jarok. Vážená pani premiérka, želáme vám všetko, všetko najlepšie do vášho predsedníctva. Ďakujem, že ste zvýraznili tie najdôležitejšie body z programu Súdržnosť je jedna z najdôležitejších vecí pre nás a takisto hospodárske rozdiely sú dôležité, ako ste spomenuli. Prístup ľudí, sprístupnenie práv ľuďom v rámci sociálneho pilieru. Takže súdržnosť, o ktorej ste hovorili, má svoju závažnosť. Budeme k vám zhliadať nasledujúcich 6 mesiacov, pretože vieme, že máte v tejto téme veľké skúsenosti. Na vašom území žijú veľmi chudobní e, Európania, Niektorí sú. Ďakujem pekne za otázky, ktoré sa týkajú Rómov. Ďakujem za odpoveď pána Marinesku. Ja viem, prečo odpovedal, ako to ako odpovedal. Potrebujeme opäť hovoriť o chudobných. A vy v predsedníctve by ste mali vyslať jasný signál celej Európe, že máme 120 miliónov chudobných v Európe a týchto treba pozdvihnúť z chudoby v nasledujúcich rokoch. Prosím vás, dajte dôraz na takúto problematiku aj vo vašom programe a vítame vás medzi nami. Ďakujeme. Teraz na jednu minútu má slovo ďalšia rečnička. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, možno to nie je náhodou, že dnes, 12 rokov potom, čo Rumunsko vstúpilo do EÚ, hovorí pani Zoana, Hovoríme o prioritách predsedníctva Európskej únie, za kormidlom je Rumunsko. Rumunsko má 169 e, ročné výročie od Mihaila Minesku. Je to náš básnik, ktorý bol preložený do viacerých jazykov. Je to pre nás dňom našej kultúry. Čo sa dnes deje práve tu v Európskom parlamente? Ako predstavujeme Rumunsko prostredníctvom pani premiérky Dancilaovej? Ako predstavila víziu, mandát? Pre nás je to príležitosť na oslavu. Musíme byť hrdí na to, že sme sa stali členom európskej rodiny, členom Európskej únie. Využijem túto príležitosť a zaželám vám všetko, všetko dobré, e, pani premiérka Dančilaová a takisto rumunskej vláde. E, Ďakujem. Kolegovia, prosím, verte v kapacitu a vízie Rumunov počas ich mandátu. Je pre mňa veľkou cťou, keďže som europoslankyňou, spolupracovať na tematikách, ktoré bude riešiť moje predsedníctvo. A čo sa týka predsedu poľnohospodárskeho výboru viem, že e, spoločná poľnohospodárska politika je veľkou prioritou. Preto sa chcem spýtať, akú máte víziu rumunské predsedníctvo v poľnohospodárstve, čo navrhujete e, v tejto oblasti politiky. Ďakujem pekne. Pán Preda, nech sa páči. Ďakujem pekne, skutočne, vážená pani predsedníčka. Vy a členovia vašej vlády kritizovali ste Európsku komisiu, a to pri viacerých príležitostiach, tvrdiac, že aktivity, ktoré vykonáva komisia, sa robia na základe nesprávnych informácií a vy a vaši členovia vlády videli aj uznesenie parlamentu, kde sa uvádza, že sú tu zahraničné mocnosti, ale ako si myslíte, že je možné pre vás spolupracovať s parlamentom a inštitúciou, inštitucionálnymi partnermi, keď tu nie je takáto dôvera? Vy sami ste povedali, že je potrebná táto dôvera. A takisto ešte jedna vec. Keď hovoríte o prioritách rumunského predsedníctva v Rumunsku, televízny kanál prestal vysielať, pretože odvysielal obrázky z 10. augusta, teda z tých protestov. Ide tu o propagandu, ide o vykonávanie na násilia na novinároch. Voľná, slobodná tlač, slobodné médiá neexistujú. To by vás malo znepokojovať, vážená pani predsednička, alebo teda ešte stále zmýšľate v Čaučesk- logikou Čaučeska, kde propaganda sa uprednostňovala pred pravdou. Ak by ste skutočne boli Rečník bol prerušený. Teraz dostane slovo ďalší rečník. Mm, mm, no, puhemies romanian puheenjohtajakaudella. ďakujem pekne vážený pán predseda počas rumunského predsedníctva sa objavili dôležité body teda dúfame, že zaznamenáme pokrok, pokiaľ ide o jednotlivé body. Chcel by som poukázať na to, že treba chrániť predovšetkým whistleblowerov, nahlasovateľov nekalých činností a treba poukázať na takéto porušenia, či už je súkromný alebo, privát, alebo štátny sektor, treba vždy poukázať na nekalé praktiky. Musí tu byť možnosť spoliehať sa na ľudí, pretože jednoducho, ak nie, tak môže takáto nekalá praktika pretrvávať celé roky. Na rade sú už pripravené základy, pokiaľ ide o právny základ týchto dokumentov. Parlament nezistil žiadne problémy a ja si myslím, že, sa to, že to treba zablokovať na rade. Niektoré krajiny sa snažia zabrániť nejakému pozitívnemu výsledku týchto rokovaní a chcú zabrániť tomu, aby tu nebola nejaká minimálna ochrana na hlasovateľov nekalých činností. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo Klaudia Tapardel. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, kolegovia a kolegyne. Predsedníctvo v rukách mojej krajiny je veľká vec Rumunsko celej Európskej únie ukáže, že je pripravené a schopné a že môže zohrať dôležitú úlohu, pokiaľ ide o zvládanie európskych tém. Rumunsko má strategickú pozíciu a zároveň má byť aj takým faktorom pre rovnováhu a to na to, aby sa tu stavali mosty medzi východom a západom. Rumunsko je európskou krajinou, je to dôležitejšie viac ako kedykoľvek predtým, že treba vsádzať predovšetkým na jednotu a solidaritu a to na prospech všetkých kolegov. Je mi ľúto, že musí, musím povedať, že pán Feroštát a ostatní sa všetci mýlia, že ste boli zmanipulovaní. Este un stat de drept, iar guvernul României susține drepturile și libertățile. Škoda, že ste takto zautočili na Rumunsko. Rumunsko je právnym štátom, podporuje hodnoty a slobody Rumunov. Zatiaľ čo teda tí, ktorí hovoria niečo iné, porušujú ústavu. Takže my dúfame, že rok 2019 bude rokom, bude rokom, kedy e, Rumunsko a Bulharsko vstúpia do šengenského priestoru. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pán komisár Ansip. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, vážený, vážená pani predsedkynia vlády, vážení poslanci, poslanky, chcel by som sa poďakovať vám všetkým za túto intenzívnu diskusiu. Ako vieme, Počas rumunského predsedníctva sa udejú také veci ako Brexit, udejú sa voľby do Európskeho parlamentu a budú prebiehať aj rokovania ohľadne ďalšieho viacročného finančného výhľadu. A zároveň sme museli ukončiť rokovania o 242 odlišných návrhoch. spoločne urobíme a vykonáme dobrú prácu. Povedal to Klaus Johannes minulý týždeň v Bukurešti na, počas návštevy kolegia v Bukurešti ja som pochopil, že rumúnsky ministri berú tieto slova vážne. Ja sa teším na plodnú spoluprácu medzi parlamentom európskym, Európskou komisiou a rumunskými kolegami počas ich predsedníctva. Želám veľa úspechov predsedníctvu Rumunska. Ďakujem pekne ešte raz. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pani predsedkynia vlády Dancile. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja som veľkou pozornosťou počúvala túto rozpravu. Bola to rozprava s mojimi bývalými kolegami v Európskom parlamente. Úprimne povedané, bolo by som očakávala skôr návrhy, riešení, to znamená taký pozitívny vstup v tom zmysle, aby všetci občania európsky, ktorí dnes nás pozerajú, sa na nás pozerajú a by mohli nájsť v rámci tejto diskusie určité odpovede na problémy, ktoré máme, starosti, ktoré zažívajú a teda problémy, ktoré zažívajú v jednotlivých regiónoch a krajinách. Tak ako som to už predtým povedala, ja som sem neprišla dnes na to, aby som sa tu eh, aby som sa tu zodpovedala niekomu. Ja som v Európskom parlamente ako predsedkynia vlády. Ja som prišla ako predsedkynia vlády krajiny, ktorá si želá, aby sme mali silnú Európsku úniu. Želáme si sa priblížiť európskym občanom a to v všetkých členských krajinách. Ja by som sa týmto chcela poďakovať pánovi podpredsedovi komisie za jeho pekné slova, za dôveru, ktorú Európska komisia vyslovila na adresu rumunského predsedníctva. Potrebujeme vašu podporu a ja som presvedčená o tom, že spolu s Európskou komisiou, spolu s Európskym parlamentom budeme môcť sa postarať o stabilitu a konsenzus v tých zložkách a témach, ktoré máme pred sebou a ktoré sú na programe Európskej únie. Budem sa snažiť ponúknuť odpovedať na niektoré otázky. Pán Stolojan, moji ministri sú skúsení. Už v predprípravnej fáze sa pripravovali na predsedníctvo, boli v kontakte s predsedami komisí, s výborov tu v parlamente, ako aj s jednotlivými komisia, komisármi, to znamená s ich sekretariatom, ktorí sa venujú k jednotlivým témam. Opierame sa o skúsenosti generálneho sekretariátu Európskej rady. Prosím vás, nemyslíte si, že ministri sa týmto témam nebudú venovať, že nedostoja očakávaniam a štandardom a nebudú hľadať pozitívne riešenia a odpovede. Ako Rumunka by som bola od vás čakala, že budete ako občan Rumunska takisto viac dôverovať ministrom a vláde Rumúnska. Hovorili ste tu o povinnosti predsedu vlády predsedníckej krajiny stretávať sa s predsedami vlády ostatných krajín. Ja som na toto pripravená. Som pripravená vyjadriť sa aj v holandskom parlamente. Som pripravená oznámiť aj rumúnskému prezidentovi to, že tieto témy by mali byť z jeho strany spomenuté na jednotlivých samitoch, pretože on nás tam bude reprezentovať. A pokiaľ ide o europriestor, pokiaľ ide o eurozónu, plán pre eurozónu bol už schválený, vytlačený a obsahuje jednotlivé kroky v tomto smere. To znamená, my sme ponúkli výsledky. Ak by ste chceli tento program mať, tak ja vám tento program môžem dať k dispozícii. Chcela by som sa poďakovať predsedovi SND za podporu. Chcem sa poďakovať pánovi Bulmanovi. My vás môžeme uistiť o tom, že právny štát podporujeme, ale rovnako podporujeme aj ľudské práva. Práva teda tých, ktorí museli trpieť, trpieť pod ťarchou zlých rozsudkov. Pán Ferhoštát, je mi ľúto teda už, že nie je medzi nami, miestnosti. Chcela by som vás uistiť o tom, že my tieto témy poznáme, ktoré máme pred sebou, aj naše úlohy a práve z tohto dôvodu som apelovala, aby sme sa snažili o spoločnú zhodu. Potrebujeme spolurozhodovanie, potrebujeme konsenzus a budeme sa uberať týmto smerom. Zároveň by som bola očakávala, že predseda politickej skupiny v Európskom parlamente sa vyjadrí k niektorým bodom európskej agendy a nebude sa sústrediť na vnútropolitické body programu krajiny, ktorá sa práve zhostila predsedníckej taktovky. Myslím si, že keď hovoríme o dôveryhodnosti, treba mať vždy plnú mieru informovanosti. Bola by som sa rada od neho dozvedela, že čo vlastne má proti rumúnskej vláde. Ja by som mu odporúčila, aby prenechal rozhodnutie Rumunom, aby veril ich čestnosti, aby sa nesnažil presadzovať svoje vlastné myšlienky a nanútiť ich Rumunom. Kolegovia, kolegyne, ja som presvedčená o tom, že máte dobré odporúčania aj pre ostatné krajiny, ale myslím si, že každému národu by sme mali, každej krajine by sme mali nechať možnosť voľby, ohľadne toho, ako to on posúdi. Pani Keller, vy si myslíte, že veľa Rumunov išlo do ulic na to, aby protestovali za lepšiu správu vecí verejných. Ja si myslím, že ste zle informovaná, pokiaľ ide o dobrú správu vecí verejných. Uvediem pár čísiel, ktoré poukazujú na to, že čo to znamená. Máme hospodársky rast väčší ako 4 hospodársky deficit na úrovni 2,92%, pracovnosť, nezamestnanosť pod 4%. Ja si myslím, že toto hovorí o dobrom vedení štátu. A niektorí kolegovia v Európskom parlamente, bohužiaľ, tieto vzbudili takýto dojem nesprávny, ak chcete, ja vám dám k dispozícii všetky čísla a takisto vás môžem informovať aj o tom, čo robila rumunská vláda na to, aby rumunskí občania mali lepší život, aby mali dobrú vládu. Možno by ste mohli porovnať našu krajinu s ostatnými čo do výsledku a potom zistíte, že Rumunsko má takú vládu, ktorá vie, čo sa deje, ktorá sa stará a starala o problémy našich občanov. Pán Paška sa ma spýtal, že prečo že prečo sú tu tieto problémy. Ja si myslím, že my musíme všetci urobiť všetko preto, aby sme videli, že čo nás spája, niečo nás rozhoduje. Pretože iba spoločne zjednotení iba takto zamknutí, môžeme urobiť dôležité kroky v prospech Európskej únie. Ja by som sa chcela mimoriadne poďakovať Marii Joao za jej pekné slova a skutočne ten summit v Sibiu nám dá možnosť, aby sme vytvorili budúcnosť Európskej únie a naplánovali ju. Ja si myslím, že keď skutočne chceme hovoriť o budúcnosti, tak by sme naprieč politickými spektrami, naprieč jednotlivými inštitucionálnymi problémami mali nájsť spoločné riešenia, aby sme sa sústredili na našu spoločnú budúcnosť, budúcnosť našich občanov. Pán Höckmark, vláda by mala bojovať proti korupcii. Amnestia, a tu som už opakovala viac, nebude pripravovaná ako nejaký právny akt. Ja k tejto téme nemám žiadny konkrétny plán. Nechceme niekoho obhajovať, my chceme iba chrániť občanov, ktorých práva boli pošliapané a ja by som sa skutočne tešila, aby sme my, keď hovoríme o právnom štáte, keď hovoríme o justícii, že musíme bojovať proti korupcii všetci. A rumunská vláda to bude robiť, ale zároveň by sme nemali zabúdať na práva občanov, ktorí musia byť, ktoré musia byť takisto uchránené. A niektorí občania boli znevýhodnení kvôli protokolom medzi bezpečnostnou službou a justíciou. To znamená, tí, ktorí dnes tu nahlas hovoria, že chcú bojovať proti korupcii, že sa chcú zasadzovať za právny štát, Viacerí z nich teda v podstate chcú zamiesť niektoré veci pod koberec. A nechcú vidieť to, čo sa v Rumunsku skutočne udialo, že čo bolo vlastne súčasťou predchádzajúceho systému, kde sa opomínali ľudské práva. Pán Marinescu, vaša pozícia voči vláde Rumunska nie je opodstatnená. Povedali ste, že tu dochádza k útokom útokom PSD, to znamená útokom mojej strany a Aldo voči justícii. Ja si však nič takéto nepamätám. Ja si Nepamätám, že by žiadny Rumun mohol povedať, že rumunská vláda urobila nejaké rozhodnutie proti justícii. Všetky zákony v oblasti justície boli schválené v parlamente. Presia votului cetățenilor. A rumunská vláda je vlastne vyjadrením hlasov e, e, rumunských občanov. Hovorili ste o európskych fondoch. Ja si myslím, že ste sa odvolali skôr na technokratickú vládu, pretože my sme za jeden rok napravili všetko to, čo tu sa udialo. 26 čerpania sme dosiahli a to tu nehovorím o polnohospodárstve, Poľnohospodárstvo v priemere je na úrovni čerpania prostriedkov 27 To znamená, približili sme sa k tomu priemeru a bolo už dokázané, že my v poľnohospodárstve máme veľmi dobré výsledky, čo je vlastne výsledok tých opatrení, ktoré sme boli prijali a to napriek rozhodnutí, ktorý, niektorých poslancov, ktorí sa vlastne vyjadrili proti svojej vlastnej krajine. Pani Breso, územná celistvosť je dôležitá, dôležitá téma. Máme horské regióny, vidiecký priestor a ďalšie časti našej krajiny. My samozrejme budeme akceptovať vaše návrhy, aby sme to zakomponovali do nášho programu. Povedali ste, že 20 miliónov mladistvých, mladých ľudí sa poprvýkrát dostane k hlasovacím urnám v európskych voľbách. Pýtali ste sa ma, že čo môžeme urobiť na to, aby vôbec prišli k voľbám. Ja si myslím, že im musíme ukázať, že my máme pre nich riešenia. Mali by sme im ukázať, že naše rozpravy nie sú rozprávami medzi politickými zoskupeniami, že sú tu takéto spory medzi politikmi. My sa musíme starať o to, aby sme tu mali riešenia. Riešenia v prospech občanov a títo sa musia objaviť v tých rozhodnutiach, ktoré príjma Európska únia. Mám veľké očakávania, myslím si, že to dokážeme spoločne. Ja dôverujem európskym poslancom, dôverujem Európskej komisii, rade a myslím si, že spoločne v najbližších šiestich mesiacoch nájdeme tie odpovede, ktoré očakáva 20 miliónov mladých ľudí. To znamená tie odpovede, ktoré očakáva od nás 500 miliónov ľudí v Európe. Pani Jaroka, dúfam, že sa nemýlim, pri vyslovovaní vášho mena. Povedali ste, že my sme chudobnou krajinou a že by sme mali urobiť niečo na to, aby sa toto zmenilo. Minulý rok sme sa sústredili práve na to, aby sme pozdvihli blahobyt spoločnosti, prísne hospodárske opatrenia neboli správnym riešením pre členské štáty, zvýšili sme dôchodky, platy lekárov, učiteľov, profesorov, odborníkov. Takisto sme investovali aj do postihnutých, Investovali sme do malých podnikov, malých miest. To všetko bolo treba spraviť na to, aby sme pozdvihli blahobyt našej spoločnosti. A ešte nakoniec posledné slova, ktoré sa týkali poslednej odpovede, na ktorú by som tu chcela reagovať. Sú to skôr obvinenia. Ja som dlho rozmýšľala nad tým, či na to zareagovať alebo nie, ale myslím si, že občania dokážu rozlíšiť medzi pozitívnym a negatívnym postupom. Vážený pán Preda, rumúnska vláda, rumúnska predsedkynia vlády kritiz- nekritizuje Európa.